Thank you, Mr. Stetina. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, tři vteřiny pro sluchátka. Budu mluvit česky. E, paní Gomeš, já jezdím e, také občas do Kurdistánu. A pravdu máte v tom, že my pro Kurdy děláme málo. Asi před měsícem tu byl Bruselu Národní kurdský kongres, který se zabýval především situací v Kobani a snažil se získat prostředky na rekonstrukci onoho ISISem zničeného města. Takže v každém případě podporuji vaši myšlenku, že je potřeba e, Kurdy podporovat. Na tom kongresu, který jsem zmínil, volali prakticky unizóno všichni, ať už to byli vojáci nebo nevojáci, byl tu také starosta eh, Kobany, po vojenské intervenci. Velice oceňují bombardování spojenců, ale volají po pozemní pomoci. A já se ptám pana generála, když můžeme mít naše jednotky v Čadu nebo v Somálsku, proč třeba nejsou v nějaké formě v Kobani. A co se týče eh, paní Gomeš eh, poznámky, že nikdo nepomáhá, není to tak úplně pravda. Eh, já už jsem o tom tady včera mluvil, nevím, jestli jste tady byla nebo nebyla, ale je to spíš informace pro pana generála. Česká republika koncem minulého roku poslala do Erbilu pomocí Herkulesů NATO 500 tun Munice. Já jsem požádal asi před třemi nedělimi našeho, našeho ministra eh, obrany, aby z těch eh, zásob, které u nás máme ještě po okupační sovětské armádě, poslal, eh, poslala Česká republika ještě další náklad podpůrné munice syrským kurdům. A moje otázka na pana generála je, první už jsem položil, teda jestli je možná nějaká přímá vojenská podpora na místě eh, v syrském Kurdistánu. A druhá otázka je, jestli může Evropská unie a například osobně vy eh, podpořit eh, myšlenku vojenských dodávek bojujícím Kurdům, myslím tím jiné státy Evropské unie, než je Česká republika. Děkuji.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 Bon, donc euh, je, je voudrais, euh, voilà, sur ces trois questions, que vous puissiez me, me répondre. Merci beaucoup. Thank you. Um, I think that majority of, of remarks and questions were addressed to Mr. Alexis, so I think that we take this uh, your your uh, presentation first. Merci Madame la Présidente, merci pour ces, ces questions. Euh,